Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that... Dobre. Povedali mi, že od dneška budú hlasovacie zoznamy na web stránke, takže môžete sa na to pozrieť, budete to mať na web stránke zároveň e, s poslancami No a potom eh, sa možno vyhneme tým diskusiám, či bol pozmeňovací návrh na nejakom správnom mieste. Takže všetci zainteresovaní majú potom, budú mať lepšiu možnosť vyjadriť sa k tomu, aj či sa hlasuje v správnom poradí a tak ďalej. No a to pomôže transparentnosti, čo je úžasné. Ďaká. Dobrý deň, začneme teda hneď stanoviskom, ktoré napísala Dita Chalanzová pre výbor e, pre obchod a je to teda správa o, vonkajšom dosahu obchodnej investičnej politiky EÚ. Nebudem e, čítať stanovisko, chcela by som vysvetliť pozadie tohto stanoviska pravidlá verejno-súkromných iniciatív sú v právomoci nášho výboru, ako aj pravidlá pre verejné obstarávanie a licencie. Pôvodný názov eh, správy INTA eh, vlastne chcel stiahnuť tieto kompetencie z nášho výboru, ale vďaka prezidentským koordinátorom to bolo napravené. Takže INTA. Správa INTA sa e, využív, e, zameziava na využívanie PPP v tretich krajinách, e, pri rozvojových programoch. Takže hlavným dôvodom nášho stanoviska je vyzdvihnúť pozíciu nášho výboru a pozrieť sa na to z pohľadu európskych podnikov, ktoré teda sa podielajú na týchto PPP projektoch prínosy pre jednotný trh, ak podniky e, uzatvárajú takéto partnerstva. E, vracajú sa e, prostriedky a poznatky na naše vlastné trhy, čo prináša rast a zamestnanosť a zároveň Európa pomáha ostatným krajinám na svete v rozvoji. Je to nákladovo efektívny spôsob, ako využiť našu rozvojovú pomoc a investované fondy Európske spoločnosti musia byť súčasťou týchto PP projektov a treba zabezpečiť, aby boli férové a vyvážené pravidlá. Myslím si, že toto krátke stanovisko všetky tieto body rieši a dúfam, že všetky skupiny ho podporia. Ďakujem. Um, the shadow from the EPP is done. Uh, Dario Suzatý za EPP, tieňový sa tu nie je. Za SAD Maria Grapini nie je tu. E, tieňový e, spravodajca EKR tu tiež nie je. A Denis de Jong, tieňový za zelených, ale zdá sa, že teda on nemá e, tieňového spravodajcu, takže Denis. Ďakujem. Takže v mene Ellen McClarkin sa vyjadrím, ktorá sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže byť. Takže my vítame stanovisko k tejto správe, ktorú pripravuje výbor INTA. Náš kolega EKR Jan Zahradil ho e, teda pripravuje túto správu. Zdieľam e, to, čo povedala kolegyňa Charanzová Myslíme si, že mm, európske podniky by sa mali viac podielať na takýchto veľkých PP eh, projektoch, čo prinesie eh, zamestnanosť, produktivitu, konkurencieschopnosť, technológie a inovácie. A stanovisko správne poukazuje na to, že európske spoločnosti potrebujú prístup na trhy a sú tu reálne možnosti angažovať sa v PP projektoch v zahraničí a e, zabezpečiť aj riadnu ochranu týchto investícií sú tu potrebné princípy dobrého, dobrej správy veci verejných, musia byť transparentné postupy, treba odradzať od korupcie a nákladová, efektívna, nákladová efektívnosť projektov musí byť zabezpečená z dlhodobého a z krátkodobého eh, pohľadu. My teda pripravíme, majú sa to na pamäti niekoľko pozmeňovacích návrhov a veľmi sa teším, že môžem so spravodajkyňou spolupracovať na to stanovisko, ktoré je veľmi dôležité pre EKE. E. Ďakujem. Mr. Nielsen. Pán Nielsen, ďakujem pekne. Budem hovoriť po švedsky, keďže tu možnosť mám. Tiež si myslím, že toto je dobrý krok, dobrý spôsob, eh, ako eh, zareagovať eh, v našom výbore na práve tieto PP projekty. V podstate ide o moju úlohu ako predsedu skupiny pre sociálnu ekonomiku v skupine INTA a ja som bol a budem aktívny aj v globálnom ohľade v mnohých krajinách, pokiaľ ide o posilnenie sektoru sociálnej ekonomiky. V tomto sektore už definície e, sú e, napríklad družstevné spolky a tak ďalej e, poistovacie spoločnosti, dôchodkové alebo nadácie. No a mm, tento spôsob podnikania znamená, že je to spoločné, nejaké družstevné podnikanie, ktoré vlastne e, mm, prináša zvýšenú hodnotu a teda je dobré e, spomenúť aj tento sektor. Myslím si, že to by bolo vhodné, pretože ten e, rast, ktorý tu je, Mnohí teda napríklad práve v tých chudobných e, krajinách sa ľudia obávajú, že prídu tam nejaké veľké spoločnosti, ktoré ich tak povedať vykúpia, budú to všetko kontrolovať, e, namiesto toho, aby si to kontrolovali oni sami, keď budú mať spoluvlastnené spoločnosti. Takže myslím, že bolo by dobré, keby tam niečo bolo uvedené aj o tomto sektore. Ďakujem pekne. do you want to take the floor, Adam? Uh, Adam? Adam sa chce ujať slova, nech sa páči, Adam Shensfield. Mám príjemnosť e, zastúpiť dzisiaj v, e, w tym... Dziękuję pani predsednička. Dnes na tejto krátkej rozprave ja zastupujem... Počujete ma? Hovorí rečník. Zastupujem pána poslanca Rosatyho, ktorý sa žiaľ zo služobných dôvodov nemohol dostaviť. Obaja sa ale domnievame, že partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom je veľmi dôležitou témou a preto sme radi, že táto téma je zapracovaná do tohto pripraveného stanoviska k tejto správe. Pán Rosaty by chcel, aby sa zdôraznilo, že partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom má zásadný dopad na rozvoj. A z tohto dôvodu je teda potrebné zdôrazňovať jeho význam. A to nie len vo vnútornom trhu, čo, je, teda, čo sa týka vnútorného trhu, ale aj vonkajších trhov, s ktorými EÚ a členské štáty majú kontakty. Nesmieme zabúdať na to, že v oblasti PPP máme viacročné zmluvy a preto potrebujeme bezpečné a stabilné prostredie a z tohto dôvodu sa EÚ musí postarať o to, aby vo vzťahoch s tretimi krajinami boli zmluvne zaručené takéto stabilné podmienky. V rámci nášho výboru pri tejto príležitosti by stálo za to zvorazniť, že to nie je len otázka, o ktorej by sme mali hovoriť v kontexte vzťahov s tretimi krajinami, ale je to veľmi dôležité aj na vnútornom trhu EÚ. A jednotný prístup členských štátov zatiaľ v tejto problematike nemáme, pretože existujú členské štáty, ktoré majú zvláštnu legislatívu pre EPP, ale tiež sú krajiny, ktoré takúto zákonnú úpravu nemajú. A trh je veľmi diferencovaný a postoj k, e, k PPP v tých členských štátoch sa líši. Okrem tej téme, o ktorej tu hovoríme, teda o tých PPP partnerstvách a aký majú vzťah k tretím krajinám, tak je to téma, ktorou sa budeme musieť zaoberať aj v rámci jednotného európskeho trhu. Tak, aby jeho rozvoj slúžil sociálnemu a ekonomickému rozvoju celej Európy. Pán Rosaty tiež chcel skonštatovať, že až bude hotová správa, tak predloží e, konštruktívne pozmeňovacie návrhy. So, Mrs. Grappini's... Takže pani Grappini tu ešte stále nie je. Chcel by sa ešte niekto ujať slova k tejto správe? Nie? Komisia? Chceli by ste sa vyjadriť? Je to pán Haje z DG Girl. No, sorry, wrong person here. Pardon, to nebola tá správna osoba. Pán Jesen, šéf e, oddelenia z DG Trade, e, kde e, teda je šéfom oddelenia pre Mm, Dušan Rosnico, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chceli by sme poďakovať spravodajkyni za navrhované e, uznesenie. Myslím si, že je tam dobrá rovnováha na jednej strane E, teda uznávame, že PPP môžu byť nástrojmi e, hospodárskeho rastu. Na druhej strane e, sa teda vystihuje, že aj európske spoločnosti majú veľké poznatky a skúsenosti v tejto oblasti a práve z tohto dôvodu je dôležité, aby sme vynaložili ďalšie úsilie s cieľom zabezpečiť, že niektoré diskriminačné praktiky, ktoré realizujú niektoré krajiny, budú riešené napríklad, keď sa budeme zaoberať obchodnými dohodami. Takže veľmi vítame navrhovaný text a tešíme sa na spoluprácu s parlamentom na, tejto, na tomto uznesení. Vo všeobecnosti ďakujem pekne. Dita, chceli by ste to zhrnúť? Ďakujem pekne. Nebudem to zhrňovať. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste viedeli svoje pripomienky. Súhlasím s väčšinou nich, z nich a teším sa na vaše písomné pripomienky a pozmeňovacie návrhy, aby naše stanovisko bolo ešte silnejšie. Ďakujem. Thank you. We'll now have a short break before vote. Dobre, takže krátka prestávka do hlasovania. Everybody, we're having a little discussion here on whether or not we can simplify our vote. Dobre, takže tu sme akurát trošku diskutovali o tom, ako zjednodušiť postup hlasovania. going to move straight to the votes because we... Takže budeme hlasovať. Máme skutočne dlhé hlasovať zoznamy, pokiaľ je jednotlivé body hlasovania. Najprv budeme hlasovať o práve pani Sehnalovej, pokiaľ ide o systém e-call, tu sa má schváliť návrh odporúčaní v rámci druhého čítania a hlasujeme. Nech sa páči. Still 19 people haven't voted. Ešte stále 19 nehlasovali. Okay. Close the vote. Teraz končím hlasovanie. And that's passed by 26. 26 hlasov bolo za, schválené. Gratulujem pani Sehnalovej. Um, the next... Ďalšie hlasovanie sa týka návrhu správy. Spravodajcom je Antonio López Istorios White. Ide o návrh nariadenia o lanukových zariadeniach and the rapporteur is here just in case. Spravodajca je prítomný, to je dobré, ak by sme mali nejaké otázky k hlasovacím zoznamu. Takže pozmejúci návrh 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 152 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 22, 23, 24 a 25, on blok, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 26 za, proti, zdržali sa schválené, 153 za, proti, zdržali sa, mm, proti, nepresadilo sa 27 za, proti, zdržali sa schválené, 154 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa, schválené, 29 za, proti, zdržali sa, Schválené. 30. Tu ide o vypustenie za, proti, zdržali sa. Schválené. Teraz blok 31, 32, 33 za, proti, zdržali sa. Schválené. 155 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa. Schválené. 34. Odpadá. 35, 36, 37 en blok za, proti, zdržali sa, schválené 157 za, proti, zdržali sa, schválené 38 za, proti, prepáči, odpadá tento návrh 39 za, proti, zdržali sa, schválené 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa, schválené 159 za, proti, zdržali sa, overíme si. So it's 159. Takže 159. Hlasujeme 159. Overujeme sme to, toto hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 41 za, proti zdržali sa, schválené. 42 za, proti zdržali sa, schválené. 43 za, proti zdržali sa, schválené. 160 za, proti zdržali sa, schválené. 161 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40, 44 za, proti, zdržali sa, schválne. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 164 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa, schválené, 47 za, proti, zdržali sa, schválené, 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 48 za, proti, zdržali sa, schválené, 49 za, proti, zdržali sa, schválené, 166 za, proti, zdržali sa, schválené, 50 za, proti, zdržali sa, schválené, 167 za, proti, overíme si. Takže 167, overujeme si hlasovanie a bolo to zamietnuté, 19 bolo proti 15 51 za, proti, zdržali sa, schválené, 168 za, proti, zdržali sa, schválené, 169 za, proti, zdržali sa, od, zamietnuté, rovnaká väčšina 52 za, proti, zdržali sa, schválené, 170 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 53 za, proti, zdržali sa, schválené, 171 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 54 za, proti, zdržali sa schválne, 55 za, proti, zdržali sa schválne, 56 a 57 za, proti, zdržali sa, zdržali sa schválené, 58 za, proti, zdržali sa schválené, 172 za, proti, Zdržali, zdržali sa. Zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz hlasovanie unblock od 60 až po 74. Takže hlasujeme od 60 po 74, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 174 za, proti, zdržali sa schválené, 75 za, proti, zdržali sa schválené, 175 za, proti, zdržali sa schválené, 176 za, proti, zdržali sa schválené, teraz hlasujeme unblock 76, 77, 78, 177, 178, a 81 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 79, takže návrhy 79, 80, 82, 83 a 84 boli stiahnuté. Teraz návrh 179 za, proti, zdržali sa schválené.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 90 teda, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Návrhy 91 až po 99, všetky čísla 90 do 99, e, za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 100 až 106, vrátanie, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Návrh 107 až 115, všetky čísla zahrnuté hlasujeme za, proti, zdržali sa schválené. 116 až 122, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teda všetky návrhy od 123 až po 141 vrátane za, proti, zdržali sa schválené. Teraz úvodné ustanovenia. Návrh 1 za, proti zdržali sa schválené. 2 za, proti zdržali sa schválené. 142 za, proti zdržali sa schválené. 143 za, 143, to hlasujeme, to je doplnenie, za, proti, veríme si 143, Yeah, I don't know. passed by 19. Bolo to schválené, 19 za, 17 proti. Teraz návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 144 stiahnutý, 145 za, proti, zdržali sa, schválené. 146 v dvoch častiach. Prvá časť bez toho slova construction za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť, tu ide o slovo construction za, proti, zdržali sa. A to slovo construction vypadá. 147, tu je taká logistická úprava. Dobre, 148 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa. Schválne 6 za, proti, 5 bola schválená, teda 6 za, proti, zdržali sa schválené, 149 bol stiahnutý, 7 za, proti, zdržali sa schválené, 8 za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené, 150 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, proti, zdržali sa, schválené 11 za, proti, zdržali sa, schválené 151 bez tých slov, slov Construction Workers, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť v rámci 150 jednotky a tam je to tú formáciu Construction Workers za, proti, overíme si to. that falls. Zamietnuté. Návrh 12 bol stiahnutý, alebo odpadol teda návrh 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o návrhu správy v upravenej podobe. Elektronické hlasovanie, nech sa páči. Hlasujte. and that's passed. Uh... A to bolo schválené. 35 za, 11 proti. Ešte sme neskončili, budeme hlasovať o mandáte, ktorý poskytneme nášmu spravodajcovi, pokiaľ ide otvorenie rokovania o mandáte na je za. Myslím si, že by to mali opätovne elektronické hlasovanie. Ešte štyri nám budú hlasovať. Takže rovnaká väčšina. Gratulujem spravodajcovi. Ďakujem pekne za takýto veľmi jasný hlasovací zoznam. So, for, um, the next vote is... Pokiaľ ide ďalšie hlasovanie, to sa bude týkať správy Jakonsári, pokiaľ ide o zájomnú pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi správnymi orgánmi členských štátov a komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a polnospodárskych záležitostiach. Je to veľmi dlhý názov, ale skutočne veľmi krátke hlasovanie, lebo vlastne to máme iba jedno hlasovanie, ktoré sa týka schválenia výsledkov trialógu. Budeme hlasovať elektronicky, takže nech sa páči, hlasujte. Okay. Um, would you like to vote? Chcete vyhlasovať? Okay. Thank you. And that is carried by... Výborne, bolo to schválené 33 za, 1 hlas proti, takže gratulujem spravodajkyni Jakonsári. No a teraz budeme hlasovať o správe pána Karasa. Program regulačnej hodnosti a efektívnosti RIFID, súčasný stav a výhľad do budúcnosti. Toto je stanovisko pána Karasa k tejto správe. Kompromis 1 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa a e, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa. Prepačuje, práve sa predsednička kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Schválené. Návrh 17 za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Schválené. Návrh 22 za, proti, zdržali sa. Hovoríme si to, nech sa páči. going to fall because I think that there's a lot of abstentions. So that falls, sorry. Takže zamietnuté. 23. 23 CP1. Konec podvedca čas 1, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť odpadá. Návrh 24 za, proti, zdržali sa Schválené 25 za, pro, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Zamietnuté. Návrhy, návrh 26 eh, odpadá, 27 za, proti, zdržali sa schválené, 28 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Dobre. Takže teraz kompromis 5. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 37 za, proti, zdržali sa, schválené, 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 40 s ústnym pozmeňujúcim návrhom a hlasovanie po častiach, takže budeme hlasovať v prvej časti v rámci 40, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené, Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. 42 je doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa odpad, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa schválené 50 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. 59 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa. Schválené 60 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 63 za, proti, zr... No, overíme si 63 radšej. Has passed, sorry. No, bolo to schválené. No, nesprávne som si to vykladala. 64 za, proti, zdržali sa schválené. Chcete overiť 64? Dobre. Okay, passes. Six. Schválené 65 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 8 za, proti, chcete overiť? Chcete overiť 65? -ku? Dobre, overíme si 65. -ku. Zamietnuté. Ďakujem za spoluprácu. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz hlasujeme o stanovisku v upravenej podobe, menovité hlasovanie. Nech sa páči. Passed by 24 to 12 with 24 za, 12 proti, 3 sa zdržali. Ďakujem pekne aj spravodajcovi a všetkým za spoluprácu. A teraz prejdeme k hlasovaniu o správe Gal Pelc, e, teda pardon, stanovisko. A to je rámec hospodárskeho, hospodárskej správy, takže to je súčasný stav, eh, pardon, eh, hodnotenia výzvy. Takže pozmeňovací uh, 15 eh, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, preveríme. Čimovec dvaja. Okay, I think we should close the vote. Koniec hlasovania. Takže neprijaté. 24 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 25 za proti, zdržali sa, padá 27 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 28 za, proti, za, e, proti zdržali sa, pri, e, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté 31 za, 31 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté 39 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa e, prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti. Preveríme si. Yes, it did. Takže 53 prijaté, 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 v dvoch častiach za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, prijaté 3 e, za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 8 za, proti, preveríme. Past. Prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, mm, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, Preveríme dvanástku. Pass. Prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 14 za, proti, zdržali sa, prijaté a celé stanovisko takto pozmenené a je to menujte hlasovanie. That's passed by 30. Prijaté 33 e, za 2 proti 4 sa zdržali. Blahoželáme. Thank you. Ešte raz ďakujem spravodajkyni a týmu. A posledná vec na hlasovaní je stanovisko stanovisko mm, Husmanovej o no, Európskej stratégii energetickej bezpečnosti. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 2, za, pardon, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa a e, zamietnuté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté 7 mm, za, proti, zdržali sa zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa prijaté sa 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa prijaté 13 stiahnuté, 14 za, proti. Preveríme. Zamietnuté, ďakujem. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa, prijaté Takže pozmeňová sa 16. 16 až 23 boli všetky stiahnuté, takže 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 25, 27 stiahnuté, 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 29 stiahnuté, 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa, prijaté 35 za, proti, zdržali sa, e, prijaté 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 40 stiahnuté 41 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 42 za, proti, preveríme. Um, that's That's 42 has 4. 42 zamietnutá, 43 e, za, e, proti zdržali sa zamietnuté 48 za, proti, preveríme, 48. That's passed. Prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, eh, pada 51 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54, stiahnuté 55 za, proti, zdržali sa, prijaté 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa, prijaté 64 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné. Možno niečo mi tu nedochádza. Takže 64 prijaté 64. Nevidela som ten signál zo skupiny, takže 64 a 71 sú stiahnuté. 72 za, proti, preveríme. Prijaté 73 za, proti, 73 za, proti, zdržali sa prijaté. 74 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 77, stiahnutý 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 79 s ústnym pozmeňovacím návrhom, za, proti, zdržali sa, prijaté 80 za, proti, zdržali sa, padá 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté 82 za, proti, zdržali sa, myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme. Áno, zamietnuté. Dobre, takže hlasovanie o celom návrhu stanoviska, takto pozmenenom a menovité hlasovanie. One more vote. Ešte jeden hlas. Takže 32 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni a takisto sekretariatu, asistentom a poradcom, ktorí veľmi intenzívne pracovali na tomto, na príprave hlasovacieho zoznamu. Ďakujem pekne. The next item... Ďalší bod na programe je správa Dity Charanzovej o odporúčaniach, ale asi si dáme krátku prestaku, než sa miestnosť vyprázdni. Dita, chceli by si začať skôr trošku, takže povedzme, že 10-20 aby sa to tu trošku upokojilo. Takže e, tento bod e, správu Dity Charanzovej začneme preberať 10.20. Ďakujem. Shall we restart um, having caught up significant Kolegyne, kolegovia, takže pokračujeme v našom zasadnutí, ak súhlasíte. Pokiaľ ide ďalší bod nášho programu, je posúdenie z e, pozmete návrhu, pokiaľ ide o správu pani Charanzovej, pokiaľ ide o odporúčanie Európskej komisii, pokiaľ ide o rokovanie o TTIP. A Máme tu 226 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené k tomuto stanovisku, ktoré sa potom doplní do tej hlavnej správy, ktorú napísal, alebo na ktorej pracuje výbor pre obchod a pracuje tam pán de Lange, takže najlepšie bude, keď dám slovo pani Charanzovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv sa chcem poďakovať všetkým tieňom spravodajcom ako aj e, kolegiem kolegom za pozmeňujúce návrhy, ktoré, návrhy, ktoré boli predložené k tomuto stanovisku. Ako ste spomenuli, dostali sme vlastne viac ako 220 pozmeňujúcich návrhov, a to zo všetkých politických skupín. Týka sa to všetkých častí, takže T-typ je rozhodne témou, ktorá skutočne zaujíma mnohých a sú aktívni v tejto oblasti. Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide veľkú väčšinu týchto pozmeňujúcich návrhov, idú pozitívnym smerom, a sú za, ten, za túto dohodu. Takže som si istá, že pokiaľ ide o to hlavné posolstvo tohoto výboru, bude to, že transatlantické obchodné a investičné partnerstvo by mohlo pozitívne ovplyvniť jednotný trh a zabezpečiť väčšiu hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Pokiaľ ide o posolstvo nášho výboru, mohlo by sa týkať aj toho, že podporujeme ten hlavný cieľ v rámci rokovaní, tak ako to bolo vlastne načrtnuté v rámci rokovacieho mandátu. No samozrejme, názory sú veľmi rozdielne, pokiaľ ide o samotné detaily a pozmiete návrhy. S tieňovými spravodajcami som začala proces vypracovávania kompromisných návrhov. Doteraz sa nám podarilo sa zhodnúť na viacerých princípoch, princípov a finaliz- budeme finalizovať zoznam do konca týždňa. Každý kompromis sa snaží zohľadniť a vyvážiť náhľad jednotlivých politických skupín. Takže v zmysle kompromisu a ako spravodajkyňa ja som súhlasila s niektorými návrhmi a prvkami e, individuálnych pozmeňacích návrhov, ktoré by som z normálnych okolností e, nepodporila. To zohľadní v rámci e, hlasovacieho známu. To sa bude týkať iste všetkých tieňových spravodajcov a pevne verím, že potom odsúhlasíte tie návrhy, ktoré budú v hlasovacom zozname. No a pokiaľ ide teraz o tie individuálne pozmeňovacie návrhy, nechcem ich prejsť všetky, som si istá, že poslankyni poslanci budú mať možnosť zdôrazniť to, čo považujú za kľúčové v rámci ich podmienacích návrhov. Namiesto toho by som chcela vysvetliť všeobecný prístup, ktorý ja zvolím, pokiaľ ide moje odporúčania vo vzťahu k hlasovaniu. Najprv by som chcela odporúčiť, aby sa hlasovalo o tých návrhoch, ktoré sú vlastne mimo e, rozsahu pôsobnosti výboru IMCO a pre všetkým, pokiaľ ide o členov, ktorí nie sú poslancov, nie sú členmi tohoto výboru. Aj keď ja súhlasím s princípu s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi, ide tu o také návrhy, ktoré vlastne komplikujú e, situáciu, aby naše návrhy boli zohľadnené výborom INTA. Takže ja sa chcem zamerať na veci, ktoré sú v našej právomoci. Tak napríklad všetky pozmeňujúce návrhy ktoré sa týka ISDS, tam bude mínus. Ja by som chcel ubezpečiť kolegyne kolegov, že budeme viesť plnú rozprávu na úrovni, teda bude sa viesť plná rozpráva na úrovni výboru INTA, ako aj na pléne, pokiaľ ide o možnosť eh, modernizovať doložke ISDS. Zároveň viem, že bez hľadu na to, čo bude v našom texte IMKA, INTA to nezapracuje do svojho hlasovacieho zoznamu. Takže to ani intenzívna diskusia to neovplyvní. Pokiaľ je tenivých spravodajcov, ja by som chcel navrhnúť, aby sa to zohľadnilo, keď vlastne oni vypracujú potom svoje odporúčanie hlasovania. No a po druhé, opätovne je v našom záujme, aby toto stanovisko bolo čo najstručnejšie, ako je len možné, a to preto, aby bola možnosť získať podporu výboru INTA. Pokiaľ ide o výbor INTA, iste zaujímu pozitívnejšie stanovisko k takému stručnejšiemu textu ako k dlhému, kde sa opakujú jednotlivé časti, preto moje odporúčania e, vo vzťahu hlasovaniu, tak budú, budem postupovať tak, že dám mínus k tým návrhom, kde vlastne ich posolstvo obsahu už bol pokrytý a bude pokrytý na jednom mieste v texte. To sa bude týkať aj napríklad toho, ak nejaký pozmeňovací návrh, neposlal v tom mysle, aby sa nejaký návrh stiahol alebo nepresadil. Takže ak nejaký poslanec niečo navrhne, myslím si, že nie je nevyhnutné doplniť tú istú vetu do každého odseku, aj ak si to želajú. Takže myslím si, že toto je cesta vpred. To bolo všetko z hľadiska mojich komentárov a teším sa na ďalšiu diskusiu, ktorú budeme dnes viesť. Ďakujem. Very much. Ďakujem pekne. Áno, 226 pozmeňacích návrhov nie je iste ešte rekordnou hodnotou, ale je to rozhodne značný počet a som veľmi rada, že ste nám vysvetli, ako chcete postupovať. Pani Gál Pelc zastupuje pána Švába, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Žiaľ, pán Šváb sa nemôže zúčastniť tohoto rokovania. Je na e, služobnej ceste, takže on sa ospravedlňuje za svoju neprítomnosť a ja ho teda zastúpim na tomto rokovaní a chcel by som predniesť jeho úvahy. Takže ako už vlastne skonštatoval v rámci prvej rozpravy, kolega bol veľmi spokojný s tými pozmeňujúcimi návrhmi a chce ďalej pokračovať v tejto práci s touto cestou. V jeho mene by som chcel oprieť vašu pozornosť na niektoré pozmeňujúce návrhy, napríklad je to návrh 160, ktorý sa týka štandardizácie. Pán Šváb je toho názoru, že pokiaľ ide o verejné vypočutie, bolo veľmi konštruktívne a poukázalo veľmi dobre na to, o aké výzvy ide. Pán Šváb je otvorený ďalšej spolupráci so spravodajkyňou a to preto, aby sa podarilo nájsť nové znenie a aby ten text bol akceptovateľnejší. Pokiaľ je pozmeňujúci návrh 120, pán Šváb by chcel zabezpečiť, že, ten, že e, tento dohovor neovplyvní slobodu poskytovania služieb a tu ide o tzv. ratchet clause, close charta je veľmi dôležitá, nemôže sa uplatňovať vo vzťahu k službám, ktoré vlastne s ktorými súhlasili príslušné orgány a pokiaľ ide o súkromné tretie strany v rámci obstarávania a situácia, ktorá nastáva na konci takejto zmluvy, ak ide teda o nejaké transakcie, pán Šváb vedol konzultácie s komisiou a oni súhlasia s výnimkou v tejto oblasti a tá mala byť zohľadnená v texte. Pokiaľ ide o návrh 96 a 112, pán Šváb je toho názoru, že musíme zabezpečiť to, aby všetky ustanovenia týkajúce sa verejného obstarávania a pokiaľ ide o tú tematiku ústupkov, e, to sú veci, ktoré by mali byť zohľadne v rámci stanovisku. Pán Šváb je naďalej otvorený spolupráce s pravodajkyňou, aby sa podarilo zabezpečiť lepšie znenie, pokiaľ ide o kompromisné návrhy 4 a 6. Ďalej je presvedčený, že ostatné pozmeňovacie návrhy sú akceptovateľné a spravodajkyňa sa môže spoliehať, že bude podporená skupinou EPP. Ďakujem pekne. Um, and, um, Ďakujem pekne. Krista Šaldemóze nahrádza Evelyn Gebhardt. Eh. Ďakujem pekne za slovo pani predsednička žiaľ, žiaľ. Pani Gebhardt sa nemohla dnes dostaviť ale ona v každom prípade oceňuje intenzívnu prácu, ktorú odviedla spravodajkyňa. a Pevne verí, že bude možné vytvoriť jasné a pozitívne stanovisko výboru IMCO. Mám tu isté podklady od pani Gebhardt. E, tu nejde ani tak o detaily v rámci jednotlivých pozmiacich návrhov. Skôr by som sa snažila sa vyjadriť tým princípom, ktoré pani Gebhardt chce zohľadniť v rámci stanoviska. Takže poprvé, Je to vlastne už tradíciou skupiny SAD, aby sa zabezpečilo, že v rámci práce chceme zabezpečiť, aby TTIP bol prospešný pre európskych občanov, pracovníkov a spotrebiteľov. Okrem toho, ako vlastne skonštatovala skupina EPP, je to veľmi dôležité tiež z hľadiska SAD, aby sme zabezpečili, že pokiaľ je oblasť poskytovania služieb, právo všetkých európskych regulátorov nesmie byť dotknuté. Predovšetkým, pokiaľ ide o služby vo verejnom záujme a všeobecnom záujme, takže aj tu sme výrazne proti tej doložke Racket Clause. Avšak pokiaľ ide o verejné služby, ak nie sú teda vyňaté z rokovaní, je dôležité, aby tam vlastne boli zachované, ale musí to byť v prospech európskych občanov. Pokiaľ ide o regulatórnu spoluprácu, Musíme zabezpečiť, aby vysoké štandardy a ochrana životného prostredia a ochrana práv spotrebiteľov neboli rozhodne znižované. Pani Gebhardt by chcela, aby sa zapracovalo pravidlo krajiny pôvodu a to musí byť doplnené tou legislatívou, ktorú máme na našom európskom jednotnom trhu. SAD je toho názoru, že TTIP bez ambiciozného prístupu pokiaľ ide o sektor verejného obstarávania, nebude znamenať žiadnu pridanú hodnotu ani pre EÚ, ani pre USA. To znamená, že musíme nájsť nejaké riešenia v tejto oblasti. A na záver by som chcela ešte zopakovať, že pre našu politickú skupinu SAD je veľmi dôležité dosiahnuť rovnováhu pokiaľ ide tri oblasti, ako som spomínala, prospechovských pracovníkov, občanov a spotrebiteľov. Ak sa to podarí, samozrejme podporíme toto stanovisko. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Chce niekto zastupuje, alebo zastupuje niekto? Máme kláky a kolega Dalton shadow on this now. Ja som vlastne tieňovým spravodajcom pre túto otázku. A dobre, ak je to možné, aktualizujeme si zoznam tieňových spravodajcov. Myslím si, že musíme mať asi lepšiu komunikáciu v rámci našej skupiny. Um, no, I mean from our... V každom prípade, pokiaľ ide o naše stanovisko, chceme sa poďakovať spravodajkým za vedenú prácu. Aj tak je to značný počet, pokiaľ ide o stanovisko k nelegislatívnej správe. Skutočne je to značný počet pozmiacich návrh, je to vlastne novum a myslím si, že to odzrkadluje to, ako vážne pristupuje náš výbor tejto otázke. Aké centrálne sú niektoré tieto oblasti politík, o ktorých sa by dotýkať TTIP, pokiaľ ide o prácu nášho výboru. Vo všeobecnosti plne súhlasím s spravodajkyňou, že je dôležité sa zamerať pre všetkým na tie návrhy, ktoré sa týkajú našich právomocí. Totižto, ak chceme zabezpečiť vplyv v oblastiach pokiaľ ide o TTIP, ktoré ovplyvňuje naše právomoci. Musíme zabezpečiť to, aby to nebolo tak zoslabené alebo rozriedené, takže musím sa sústrediť na naše právomoci, aby som podporil tento prístup. Myslím si, že to nám umožní sa skutočne zamerať na tie veci, ktoré sú pre nás relevantné. Pokiaľ ide o stanovisko našej skupiny, my sme spokojní s, s kompromisnými návrhmi spravodajky odvedla veľmi dobrú prácu. Pokiaľ je spracovanie týchto návrhov, dosiahnutie e, zhody naprieč politickému spektru, pokiaľ je kompromis 10, tam ide o to doplnenie sectors covered by the agreement. Myslíme si, že tu ostáva určitý priestor pre pochybnosti, či vlastne by náš výbor mohol podporiť takýto, takúto dohodu. Takže to je akorát taká istá pochybnosť, na ktorú máme tieto súvislosti. V zásade súhlasíme s tým smerom, ako sa to uberá ako som už skonštatoval, pre všetkým pokiaľ ide o spotrebiteľov, TTIP znamená veľkú príležitosť ak zabezpečíme to, ak bude, že budeme chrániť naše štandardy, ak zabezpečíme aj to, aby sme to mali spotrebný tovar, ktorý bude disponibilnejší, lacnejší, akceptovateľný pre európskych občanov a myslím, občanov, myslím si, že toto je dobrý cieľ. Denis Jong. Nech sa páči, Denis de Jong. Áno, Denis de Jong. Ďakujem pekne za slovo, Vicky. Môžem potvrdiť, že áno, som to skutočne ja. A keď kolega Maštálka vedľa mňa predložil viaceré pozmeňovacie návrhy. Ja si myslím, že pokiaľ ide o právomoci IMKA, v zásade sú tam také dve línie, na ktoré sa môžeme sústrediť. Samozrejme, jedna vec sa týka práv spotrebiteľov a druhá vec sa týka otázok riadenia vo vzťahu k TTIP. Totižto TTIP je vlastne dohoda o obchode a investíciách a v zásade to, čo tu ide, je, že sa oberáme tým, ako sa to dotkne jednotného trhu, ten sa môže ešte rozšíriť, nemusí sa týkať len USA a Kanady, mohli by sme ísť až ďalej, napríklad pokiaľ ide o dohodu s Tichomorím alebo s Japonskom, takže je možné nejakým spôsobom v zásade rozšíriť tento TTIP preto otázka riadenia T-typu, to je to, čo nás skutočne musí zaujímať a nie je mi jasné, prečo spravodajkynia povie, že pokiaľ ide o ISDS, že to nespadá do právomoci IMCO. Totižto, pokiaľ je budúcnosť jednotného trhu, čiastočne to závisí skutočne od systému ISDS, môžem to načaknúť na jednom príklade, Európsky súdny dvor v Luxembursku vydal v decembri stanovisko, pokiaľ ide o dohode o pristúpení EÚ k Európskom dohovoru o ľudských právach. A ja som ešte nevidel konkrétne to stanovisko, ešte je to možno príliš skoro, ešte asi nemáme e, záverečnú verziu textu ani k TTIP, ani k CETA. Ale pokiaľ ide o TTIP, dokázal by som to predstaviť tak, že Európsky súdny dvor, pokiaľ ide o jednotný trh, mohol by svoje právomoci považovať za ohrozené, Jednoducho, ak by tam boli nejaké rozhodnutie vyplývajúce z systému ISDS, kde by to vlastne išlo iným smerom. Nikdy sme sa týmto nezapodievali, neskúmali sme to. Neskúmali sme ani nejaké stanovisko Európskeho parlamentu alebo tohto výboru, pokiaľ je regulatórnu spoluprácu v budúcnosti. Takže keď tam bude dohoda a bude tam výbor pre regulatórnu spoluprácu a bude očakávať, že IBM povie iba áno alebo nie, a môže potom predložiť teraz 200 pozmeňujúcich návrhov, to, čo vyplynie z výboru pre regulatórnu spoluprácu. Takže mňa to zaujíma, ako to bude celé prebiehať. A musím skonštatovať, že pokiaľ ide o ten prístup, ktorý sa zameriava na počet odporúčaní vyplývajúcich z tohoto výboru, a nie ani tak na obsah našej práce, pokiaľ ide o jednotný trh v budúcnosti. Myslím si, že to je príliš úzky prístup, takže stanovisko našej politickej skupiny, pokiaľ ide o rokovania, ktoré prebehnú aj dnes po obede, tie idú tým smerom, že my berieme toto veľmi vážne, pokiaľ je našu budúcnosť a budúcnosť jednotného trhu, berieme to veľmi vážne a neriadíme sa princípmi, ktoré sme nikdy neuplatnuli vo vzťahu k iným stanoviskám. Ďakujem. Thank you. Pascal Dorin. Merci Vicky, qui parle. Ďakujem. Pán Durán, ja hovorím na miesto eh, kolegu Posledný krát som tu už hovoril. Mám pocit, že je tu veľmi silný alebo veľký rozdiel vo filozofii, v spôsobe, ako, ako pristupovať k tomu transatlantickému trhu. E, ďakujem spravodajkyni za jej prácu a za to, že sa snažila začleniť aj proti jej hodnotám a princípom hlavne v otázke verejných zákazok a verejných služieb e, je tam veľký pokrok a že sa snažila uchovať naše poznámky a pripomienky. Podporujem pána De Jonga, pokiaľ ide v tej reglementárnej spolupráci aj tej súkromnej arbitráži. Nemôžeme predsa vo výbore, ktorý chce obhajovať zároveň vnútorný trh a zároveň ochranu spotrebiteľov, Nemôžeme predsa uvažovať alebo vychádzať z toho, že by sa vylúčila tá spolupráca v oblasti právnej úpravy. My sme predložili pozmaňovací návrh, ktorý je pre nás rozhodujúci. Táto spolupráca by nemala mať za cieľ len e, zakazovať EÚ príjmať nové normy a mať k tomu potrebnú dohodu od USA. To by bolo definitívne odstúpenie od nezávislosti EÚ a to je predsa v absolútnom protirečení toho, o čo sa tu my snažíme vo výbore. Tak to nie je len otázka procedúry a že to nie je náš pracovný priestor, ale Áno, spadá to našich kompetencií, pretože sa to týka samotnej podstaty vnútorného trhu a noriem, ktoré si želáme presadzovať. A tiež by som nástojil aj to, čo povedal pán De Jong, aby tieto otázky boli jasne e, v stanovisku definované nášho výboru IMKO, pretože zatiaľ je to tam tak všeobecne a poukazuje na to aj široká verejná mienka, aj špecialistia špecialisti a bolo by predsa prekvapivé, keby sa IMKO nevyjadrilo v tejto problematike. Minimálne preto, aby sme upozornili na to a že si neželáme e, určité veci, a pretože tá spolupráca v právnej oblasti môže obmedziť našu nezávislosť. K ostatným bodom bude veľký kompromis v bode 10. Nie, že by to tam nejak malo čistiť priestor, ale e, Mali by sme zadefinovať to, čo vlastne chceme ochraňovať. A ďakujem spravodajkyni, že do tohto kompromisu alebo odseku dala podstatu toho, čo chceme uchovať hoci samozrejme nemohla prebrať ehm, všetko to, čo chceme ako zelený. Pokiaľ ide o zelených a o tú špeciálnu klauzulu pri verejných zakázkach, tam pri službách, aby nedošlo k spätnému návratu alebo ku kroku vzpäť v prípade niektorých liberalizácií. Ďalšia otázka. Nebudem zachádzať do detajlov, ostávam pri veľkých princípoch. horizontálna výnimka, zdravie, vzdelávanie, voda, audiovizuálna časť. To sú výnimky, ktoré boli vylúčené z Wolkensteinovej smernice. Aj my ich chceme vylúčiť zo zmluvy a to preto, ak je to uh, už mimo smernice, nie je v rámci aplikácie smernice, nechápem, prečo by sme to mali dávať do tejto zmluvy je to mimo zmluvy, OK, a tak nebudú problémy. Ďalší bod. Financovanie verejných služieb, odsek 14 zmluvy EÚ a tuto to nie je. Želáme si, aby veľmi jasne bolo naznačené, že môžeme pokračovať vo financovaní verejných služieb a aby tam neboli ťažkosti s týmto. No, myslím, že už som hovoril dosť ale pre nás rozhodujúci bod je, že aby si EÚ touto zmluvou neobmedzila svoje schopnosti definovať kapacity, služby a možnosti, ktoré sú dôležité pre jej občanov. Ďakujem za pozornosť. Okay, so Mrs. Trzynski. Ďakujem, pani Trazinsky. Merci, madame la présidente. Je tiens à rappeler... Ďakujem. Ide o stanovisko o rokovaní, ale zatiaľ o nich nevieme takmer nič. Robia sa za zatvorenými dverami a to je absolútne ilogické a netransparentné a zdá sa, že chce občanov to uchovať v maximálnej ignorancii a my sme si istí, že naše obavy sú legitimné, že táto zmluva bude len v prospech USA, ktorá je už obchodne veľmi agresívna aj z oči voči EÚ, pretože aplikuje ultraliberálnu filozofiu a tiež obavy, že touto zmluvou sa nám bude niečo vnúcovať bez toho, že by sme si to želali. Nebuďme naivní, pretože je to vždy zákon silnejšieho, ktorý sa v obchode aplikuje. A mám pocit, že nie sme dostatočne vyzbrojení, aby sme čelili nekalej hospodárskej súťaži firiem, ktoré sú e, v väčšine e, prípadov e, oslabené tým, že majú veľkú štátnu podporu a potom takéto protekcionistické politiky sa budú rozvíjať. Budú e, veľké množstvo strategických oblastí vylúčovať, ktoré nebudú otvorené týmto vzťahom a, po, a pozrieme sa aj na MSP. Ako môžeme zakladať zmluvy na nejakých iracionálnych želaniach? Ak by nás označili za populistov, Niektorí by nás tu v tejto sale takto radi nazvali, A my myslíme predovšetkým na európskych občanov, ale pripomínam, že drvivá väčšina Francúzov aj iných európskych občanov tento projekt odmietajú nie preto, že sme ho zle e, vysvetli alebo že sú idioti, ale jednoducho e, poznajú realitu, ktorá je skutočnosť, ktorá sa im vnúcuje MSP a naše polnohospodárstvo, ktoré budú zničené, hoci už je tu teraz požiar a zlá situácia. Na konci rokovaní a vzhľadom na dôsledky, ktoré TTIP môže priniesť do každodenného života občanov, žiadam, aby výbor prišiel s iniciatívou, e, s referendum vo všetkých členských štátov EÚ. Bolo by to cťou pre vás aj pre celý parlament a malo by to dve výhody. Informovali by sme spolu občanov o výsledkoch tejto zmluvy, ak by sa prijala a to by umožnilo vyriešiť problém e, netransparentnosti a tiež by to dalo možnosť dať hlas ľudu aby sa hovorilo o kuratách, ktoré e, sa umývajú alebo čistia v dezinfekčných prostriedkoch a tak ďalej. A takto by sme demokraticky rešpektovali očakávania tých, ktorí nás volili. I'm going to start taking a speaker's list. Ďakujem. Ešte niekto by chcel hovoriť? Anna Maria Koraca Bill, nech sa páči. Gratulujem a podporujem spravodajkyňu. E, to stanovisko je naozaj veľmi dobré a prekvapuje ma, že je toľko pozmeňovacích návrhov. A, a keď vedieme takúto diskusiu pri vypočuť, tak môže to byť znepokojené. Kritizujeme niečo, čo sme ešte nevedeli a našou hlavnou starosťou je to, že vo všetkých kolách rokovania sme nezaznamenali pokrok a mali by sme dávať komisii otvorený priestor na to, aby mohla rokovať. Namiesto toho pod zámienkou starostlivosti o občanov, tak nechávame priechod antiamerikanizmu, strachu a podobne. Ide o to ale, aby tie smernice sa zverejnili. Ešte nikdy v histórii žiadna obchodná dohoda sa nerealizovala tak demokraticky a transparentne a tá verejná diskusia, ktorú vedieme na oficiálnych schôdzach výborov, je toho dôkazom. Robia sa e, verejné vypočutia, semináre e, za prítomnosti verejnosti a tam ľudia si môžu urobiť svoj vlastný úsodok. Miesto toho, aby sme vysvetlovali a aby sme sa vážne zaoberali tými legitímnymi obavami o zabezpečení potravín, dobrých životných podmienok zvierat, štandardov potravín a tak ďalej, tak sledujeme populistické trendy a ja si myslím, že to je veľmi nezodpovedné. Ja by som podporila líniu pani spravodajkyne, pretože si musíme udržať tú dynamiku, nemôžeme premarniť túto príležitosť. Našou obavou je, že USA odstúpia že budú, bude pre nich väčšia priorita dohoda s Áziou. To je ten skutočný problém, ak sa nedohodneme s našim súčasným najväčším obchodným partnerom, a to USA je, a ktorý má štandardy, ktoré sú nám najbližšie, tak otázka je, s kým sa Európa bude dohodovať potom. My tu demonizujeme ich štandardy, jednáme s nimi ako keby to bola nejaká treťorada krajina, hovoríme ľuďom, že nás zaplavia chlorovanými kuratami, GMO a hormónmi a tak ďalej a pritom jediné, čo vieme, je to, že podľa mandátu e, vyjednávači nemôžu meniť potravinové štandardy a európsku legislatívu môžeme zmeniť len my a nie niekto, kto rokuje za komisiu a to v akejkoľvek téme. Vieme, že členské štáty majú plné kompetencie v oblasti verejných zákazov, služieb, práv zamestnancov a tak ďalej. To všetko vieme, tak prečo jednoducho občanov klameme? Stále tu len diskutujeme o tom, že EU legislatíva sa nemôže zmeniť. No áno, nemôže ju zmeniť žiadny vyjednávač Európskej komisie. Čo vy ako europoslanci to vari neviete? Prečo podvádzame našich občanov a pritom strácame zo zreteľa tie milióny pracovných miest? Toto sú skutočné práva zamestnancov, aby mali prácu, aby sa nemuselo plitvať peniazmi daňových poplatníkov. A otázka teda je, ako udržať pozitívny a konštruktívny prístup k USA, aby ten text INTA sa nerozbehol všetkými smermi. Ja súhlasím s tým, že ochrana investícií nemá nič spoločné s IMCO, to je technická záležitosť, ktorá je vo všetkých dohodách a aj tie, ktoré už boli vyrokované napríklad s Kanadou, tak tam sú jasné výnimky pre zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť výrobkov. Prečítali ste si to? Mimochodom, každý z vás si môže zájsť, prečítať e, súčasnú verziu dohody. Doteraz tu nikdy takýto transparentný postup nebol a ja dúfam, že takýto aj, takto aj bude pokračovať. Ďakujem. Ešte sa chce niekto prihlásiť do diskusie? Alebo komisia? Pán UBM, ktorý je vedúci oddelenia, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, pán Fan Ekaut. Áno, som šéfom jednotky koordinácie politik v generálnom riaditeľstve. Rád by som poďakoval spravodajkyni za kompromisy v pozmeňovacích návrhoch a dúfame, že budú pozitívne voči USA spotrebiteľom firmám vrátane MSP. pretože je to spoločným cieľom nás všetkých Raz by som sa vyjadril k jednej veci, ktorá tu padla a z ktorej by sme mali vyvodiť závery. E, spomenul sa tu vnútorný trh a to, že TTIP by vytvoril vnútorný trh a to je asi zlé pochopenie cieľov dohody TTIP. TTIP je obchodná dohoda, je tam aj aspekt regulatornej spolupráce, ale nevytvorí vnútorný trh v tom zmysle, ako je vnútorný trh v EÚ. Máme spoločné inštitúcie, spoločné predpisy a tak ďalej. TTIP nejakým spôsobom neohrozí spôsoby nášho rozhodovania či regulácie v EÚ a neohrozí ani chod tohto parlamentu. Ja si myslím, že veľmi jasne to povedal niektorý z podpredsedov komisie. Rozhodovanie ostane v rukách jednotlivých strán dohody a nebude tu žiadna zastrešujúca štruktúra, ktorá by EU vnúcovala alebo USA vnúcovala nejaké rozhodnutia na základe TTIPu. To tiež znamená, že TTIP si zachová všetky hodnoty, na ktorých nám záleží nielen právo na reguláciu, ale aj verejné služby a je úplne jasné, že v oblasti verejných služieb, ako je zdravotníctvo, vodohospodárstvo, školstvo a podobne, tam nebudú žiadne záväzky a vzhľadom na to, že nebudú existovať, tak e, tá otázka, e, ktorá sa tu spomínala v tých verejných službách, je irrelevantná. Tiež sa budeme snažiť o čo najvyššie možné štandardy a rozhodne ich nebudeme znižovať v EÚ. Súhlasíme s tými, ktorí žiadajú ambicioznú kapitolu o verejných zakázkach. O tom rokujeme z USA a budeme v tom pokračovať aj naďalej. Spomenulo sa to aj ISDS a len by som spomenul, že zajtra pani Malstromová na INTA predstaví predbežné úvahy o tom, ako si komisia ďalej predstavuje e, reformu ISDS a tiež by som spomenul tu ten možný dopad rozsudkov v arbitrážach ISDS na európsku legislatívu a musíme veľmi jasne povedať, súdy v EÚ a Európsky súdny dvor uplatňujú európske právo, arbitráže ISDS to nerobia, oni robia, aplikujú pravidlá stanovené dohodou. Sú to pravidlá pre investície, ktorých sa Európsky európsky občania u európskych súdov nemôžu dovolať. Preto potrebujeme tento arbitrážny systém, ktorý, opakujem, aplikuje len tie pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v dohode na základe e, ktorej sa tie arbitráže robia, sú teda zriadenie. Ďakujem vášmu výboru za konštruktívny prístup a za doterajšiu úlohu pri práci na kompromisných návrhoch. Ďakujem poriadku a ja som sa pripísala do rečníckého zoznamu, pretože rada by som ešte dodala zo pár poznámok. Ďakujem za vašu prácu, ďakujem, že to stanovisko je naďalej sústredené, pretože ak nás majú brať vážne v INTA, tak je dôležité, aby to nebol nejaký vianočný stromček, na ktorom je navešané všetko možné, ale aby sme išli k veci Náš výbor už 4 roky sa snaží odstraňovať bariéry na vnútornom trhu, ale my nechceme vytvoriť vnútorný trh na oboch stranách Atlantiku, ale chceme pomôcť MSP odstranením obchodných prekážok predovšetkým a, a tie neobchodné prekážky a ich odstranenie, to je dôležité hlavne pre malé firmy, čo je určite neoceniteľný bod na oboch stranách Atlantiku máme rozdielne štandardy, čo ale nemusí byť nutne zlé. Ja, ja nikdy nehovorím, že by naše boli dobré a ich zlé a naopak, ale tam, kde je možné ich zblížiť, aby sme odstránili obchodné bariéry, tak tam by sme to mali urobiť aby sa znížila byrokratická záťaž pre naše firmy, ktoré chcú exportovať do zamoria, čo by bolo užitočné. Áno, vieme, že je to veľmi zložitý proces a nesmie to nejakým spôsobom podkopávať naše zákonodárne postupy alebo regulačné postupy. Môžeme toho urobiť veľmi veľa, aby sme posilnili dôveru verejnosti a len Anne Marie môžem prizvukovať, ktorá pripomenula že bezpečnosť výrobkov zdravotníctva a životného prostredia to nebude v tejto dohode. Musíme sa postarať o to, aby sme posilnili e, dôveru verejnej mienky a ešte tá kapitola o verejných zákazkách. To naozaj musí byť veľmi silné, musíme to presadiť, pretože to je naša kompetencia a musíme za ne bojovať. Musíme bojovať za túto časť dohody. Dita, chcela by si ešte niečo dodať? The timetable, Thank you. Ešte niečo k eh, harmonogramu. Ďakujem, pani predsedajúca. Všimla som si, že niektorých kolegov už odišli. Takže Možno vysvetlím im tie kompromisné návrhy počas, našich stret, počas našho stretnutia dnes popoludní. Ale chcela by som eh, zopakovať, čo ste povedali aj vy, aj podpredsednička výboru a dúfam, že tento silný odkaz o pridanej hodnote nášho výboru k rokovaniam, že to sa všetko pretaví do textu, a že sa nám podarí nájsť tú správnu rovnováhu v texte. A že väčšina e, skupiny bude súhlasiť s kompromisnými návrhmi. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste dnes vystúpili v diskusii. E, z toho, čo som počula, mám pocit, že e, sa uberáme správnym smerom pokiaľ ide o tie kompromisné návrhy a že sa vám podarí nájsť čo skoro tie e, kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže plánované hlasovanie je ...24. marca tu vo výbore, pred tým, než EIT bude hlasovať 6. 7. mája. So, should we move on to... Takže poďme na ďalší bod na programe. To je správa, pánom stanovisko Lisi Jakonsari. Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov. Gestorský výbor je ITRE. My sme v zmysle článku 54, pravidla 54, pridružili im. Ďakujem za vašu správu, pani Jakonsári. Chceli by ste nám to predstaviť. Pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne. Vítam návrh komisie. Ďalšieho riešenia interoperability. Teda je to program ISA 2. Tento program je veľmi dôležitý pre digitálny jednotný trh, aby sa prekonali elektronické prekážky medzi členskými štátmi a aby bolo možné modernizovať verejný sektor. Vo svojom stanovisku som sa zamerala na kľúčové kompetencie nášho výboru a samozrejme rešpektujem výhradnú právomoc výboru LIBE, pokiaľ ide o ochranu údajov. My teda zdieľame právomoci s e, dvomi ďalšími výbormi, teda ITRE a LIBE. A tu sú teda niektoré hlavné témy mojich pozmeňovacích návrhov k návrhu komisie. Dôležitou témou, na ktorú som sa ja sústredila vo svojom návrhu stanoviska, e, sú občania a firmy. Návrh komisie vo svojom názve obsahuje e, teda aj slova firmy a podniky. E, tvrdí, že prístupuje holisticky e, k tejto problematike, teda netýka sa to len verejnej správy, avšak obsah návrhu nezohľadňuje tieto tvrdenia dostatočne. Takže som doplnila niektoré slova na vyjasnenie a upresnenie, aby e, sme zabezpečili, že občania a firmy naozaj budú môcť využiť e, ISA 2, že to bude pre nich prínos. E, preto som tam zapracovala súbor ustanovení, ktoré zavezujú komisiu, aby zohľadnila jednak špecifickú situáciu mikropodnikov a malých a stredných podnikov a aby napomohla riešeniam, ktoré zodpovedajú potrebám malých a stredných podnikov. Treba zobrať do úvahy potreby občanov a sociálne aspekty interoperability. Všetci by mali mať možnosť plne využiť príležitosti nových technológií. Akékoľvek eh, konanie v zmysle programu ISA 2 musí byť v súlade E, základnými princípmi európskych verejných služieb, tak ako sú upravené v európskom rámci interoperability. Mm, obzvlášť princíp e, zamerania sa na používateľa, na inkluziu a mm, stabilitu prístupu. Ustanovenie technickej podpory pre občanov a firmy treba tiež zobrať do úvahy. Pokiaľ ide o možnosť pristupovať k službám tradičným spôsobom, okrem internetu, e, to sú tiež dôležité princípy, ktoré treba zachovať. Vyzdvihla som potrebu mm, riešení, ktoré budú fungovať aj v budúcnosti a takisto som vyzval potrebu neutrality siete. Okrem toho, text návrhu komisie nie je jasný pokiaľ ide o to, že e, čo je to ten používateľ. Ten pojem používateľ sa používa v rôznych kontextoch a preto to e, trošku mm, spôsobuje zmetok. E, ja som teda doplnila definíciu používateľa článku 2. Používateľ interop- riešení interoperability je Európska verejná správa na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni používateľ to sú nepriami koneční používateľia firmy a občania. End user, teda koneční používateľia, to sú ľudia, to sú firmy a občania. Ďalšia dôležitá téma je komunikácia, informácie a budovanie povedomia o tomto pro- programe. Podľa mňa tu je nedostatok informácií, preto v článku 3 zavezujem komisiu, aby vypracovala komunikačnú stratégiu pre vytvorenie povedomia, budovanie, osvety, čo by bolo teda prínosné pre program ISA 2. E, tieto komunikačné opatrenia by mali byť zamerané najmä na malé a stredné podniky a na občanov a malo by sa to urobiť hneď e, na začiatku a preto uvádzam e, časový rámec 6 mesiacov od vstupu do platnosti tohto rozhodnutia. Ďalej, pri implementácii programu ISA 2 a konzultácii a synergii so zainteresovanými, ale najmä s občanmi a malými a strednými podnikmi to je nesmierne dôležité. Malé a stredné podniky by sa mali čo najviac podielať e, na projektoch. No a samozrejme vítam návrh komisie o monitoringu a implementácii e, programu ISA 2 a jeho hodnotenie. Myslím, že Európsky parlament ako spolulegislátor by sa tiež mal podielať na, implement, na procese implementácie a posúdenia. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Eva Palnová. Ďakujem pani predsednička. Chcem poďakovať spravodajkyni za návrh stanoviska, za navrhované zmeny. Som rada, že tu vidím takéto návrhy e, počas stretnutia tieňových správcov, mm, teda mm, myslím, že možno povedať, že rada podporím mnohé z vašich mm, návrhov. Niektoré z tých hlavných bodov, ktoré sú veľmi dôležité, e, tie sú zamerané na naše právomoci výboru IMKO, vy ste totiž vyzvihli a ja vítam ten super ustanovení, ktoré ste tu dali pre mikro, malé a stredné podniky a teda napomáhanie riešení čo zodpovedá napríklad na aspektu použiteľnosti verejných údajov zo strany firiem a občanov. Pokiaľ ide o komunikovanie prínosov programu občanom, tiež by som privítala návrh na zlepšenie st- komunikačnej stratégie ISA 2. Uvedomujem si, že rozpočet programu nepredpokladá komunikačnú stratégiu, ale som presvedčená, že sú iné múdrejšie spôsoby, ako prekonať túto prekážku. A dôležité je tiež e, propagačný materiál online, aby teda ten materiál bol ľahko dostupný aj z pohľadu zrozumiteľnosti jazyka. Mm, to sa týka aj teda stránky web mm, tohto programu. My ako poslanci tiež určite mm, nájdeme spôsoby, ako to e, spropagovať v rozhovoroch na našich sociálnych médiách, e, pri stretnutiach s voličmi Prínosy programu by mohli byť tiež zhrnuté a štrukturované. Vidíme, že infografiky sú veľmi užitočné ako komunikačný nástroj, ktorý by mohol pomôcť procesu, najmä ak to použijeme online. No a pokiaľ ide o technickú podporu poskytovanú občanom a firmám, myslím, že využitie týchto riešení interoperability teda už je dosť európskych programov, ktoré sa vyvinuli e, aj vďaka využitiu digitálnych možností, napríklad tam to celoživotné vzdelávanie, potom sú tam programy na potlačenie rizika exkluzie, e, pre nezávislých alebo starších občanov. Takže všetky tieto skupiny majú možnosť rovnocenejšie sa podielať na tej digitálnej ekonomike a teda môžu potom profitovať z jednoduchšieho prístupu k verejnej administratíve, ktorú ponúka ISA 2. Našim cieľom, mám na pamäti, že žijeme v digitálnej revolúcii, by malo byť maximálne e, posielať e-zručnosti na základe správneho vzdelávania v školách, a v tejto súvislosti váš pozmeňovací návrh 10 e, podľa mňa je trošku e, mimo e, toho, čo, na čo sa vzťahuje program ISA 2, ten nemôže byť zameraný na konkrétne sociálne potreby. Pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, je dobré, že to tu rieši, ale chcela by som, aby to bolo trošku konkrétnejšie. Čo je vaša definícia, ako, čo teda myslíte tým, keď tam máte v tom kontexte uvedenú ne, e, neutralitu siete? Aj vo svojom pozmeňovacom návrhu 1, kde sa hovorí o stanovení štandardov, treba mať na pamäti, že ISA 2 nie je e, organizáciou, ktorá stanovuje nejaké štandardy a normy. To by mohlo by, mnohé programy by mohli byť ohrozené, ak by teda museli spolu nejakého štandardného procesu treba zohľadniť pripomienky zo strany členských štátov, čiže spravodajkynia by sa mohla trošku podrobnejšie zamerať na pozmeňovací návrh 1 a myslím, že teraz tak všetko. Ďakujem. Um, thank you very much. I'm... Ďakujem pekne. Ja som tieňovo spravodajkyňou za EKR Ďakujem spravodajkyni za jej prístup k tomuto stanovisku. Musíme sa zamerať na jednotný trh, vnútorný trh spotrebiteľov a stránka týkajúca sa ochrany údajov musí byť prenechaná IBE. Takže ďakujem, že ste dali tieto pozmeňovacie návrhy. Ehm, súhlasím, že je potrebné, aby sa na tom procese podielili malé stredné podniky a Myslím, že som to spomínala, že treba sa zamerať na niekoľko veľmi cieľených služieb a musíme sa zamerávať na spotrebiteľa a malo by to vychádzať z dopytu, čiže digitálna transformácia na cezhraničnej úrovni bude viesť k pridanej hodnote pre používateľov tam, kde bude skutočná potreba sa to bude využívať. Ja si spomínam, keď prišiel komisár Ansip sem na vypočutie, tak povedal, že nie je dôvod, prečo by verejná služba nemala byť online. Ak verejná služba bude online, znižujú sa tým náklady, zjednodušuje sa tým život pre občanov a vlády, je to celé transparentnejšie. A ja s ním absolútne súhlasím, ale aby sme získali aj dôveru spotrebiteľa verejnosti, eh, musíme veriť aj v náš systém. a netreba zavádzať interoperabilitu len preto, aby tu boli interoperabilné systémy. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme napríklad tam nejako nezablokovali starú technológiu. Hmm, nie, že každý bude mať presne taký systém, aby to bolo interoperabilné. A nechceme tam eh, nejako zabetonovať tú starú technológiu. To by nebolo v zájme spotrebiteľa. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že ktoré e, musia byť interoperabilné, ktoré služby, e, stránky a tak ďalej. No a teraz tá neutralita siete opäť. Aj tu musíme byť obozretní. Definícia Európskej rady teda v Európskej rade momentálne skúmajú definíciu e, sieťovej neutrality a pozerajú sa na inú, iný druh e, používateľa. Čiže internet veci by mal úplne iný typ používateľa, než e, napríklad sú používateľia využívajúci e, širokopásmové služby. A to je trošku iný prístup než v USA, takže Musíme byť obozretní aj pri e, definícii sieťovej e, neutrality, aby sme tam teda nezabetonovali staré technológie. Pozmeňovací návrh 41 spravodajky nehovorí, že v hodnotení programu ISA 2 budú informácie o kvantifikovateľných a kvalifikovateľných prínosoch, ktoré prinášajú interoperabilné riešenia. A chcela by som doplniť, že treba sa pozrieť aj na úspory tejto oblasti. Takže toľko moje kľúčové pripomienky. A teraz e, kolega Antonesku e, za liberálov. Ďakujem. pani spravodajkynia, kolegyni, kolegovia, ďakujem spravodajkyni za vypracovanie stanoviska. Myslím si, že je tam vysoká pridaná hodnota. Je veľmi dôležité, aby členské štáty zlepšili prístup k verejným službám online. Ak chceme posilniť digitálny jednotný trh, tak ISA 2 sa musí zamerávať na cezhraničnú pridanú hodnotu. Viac a viac firiem fungujú aj za hranicami a musia elektronicky komunikovať s administratívou členských štátov. Estonsko je dobrým príkladom e, elektronickej interakcie. Žiaľ, elektronické postupy v iných členských štátoch sú stále ešte veľmi ťažkopadné a vytvára to teda elektronické prekážky. Tieto prekážky bránia spotrebiteľom a firmám vo využívaní, efektívnom využívaní verejných služieb. Čo sa týka návrhu správy, treba nájsť riešenia zamerané na budúcnosť, ktoré budú fungovať aj v budúcnosti. Čiže mm, občania by mohli dostať nejakú technickú mm, podporu, keď e, sa teda majú uplatniť tieto riešenia interoperability. Takisto podporujem ten pozmeňací návrh týka sa komunikačnej stratégie, teda aby bolo, bolo povedomie o informáciách o ISA a jeho prínosoch. Myslím, že by sme ďalej mohli pracovať na súbore ustanovení, ktoré zavezujú komisiu zohľadniť špecifickú situáciu malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. So, thank you for that. Ďakujem pekne. Žiadny tieňový spravodajca za GUE a Julia Veda za zelených za EFTD sa nikto neprihlásil. Ešte niekto sa chcete prihlásiť? Pani Kalas. Thank you. Ďakujem. Ešte niekoľko doplňujúcich pripomienok. Ja som tiež pracovala vo výbore ITRE na ISA. Mm, som rada, že je spravodajkynia hovorí o tom šírení informácií a osvety. Je dôležité, aby občania a firmy e, sa začali, aby začali prisúhať k týmto elektronickým riešeniam. Je dôležité zabezpečiť rýchle uplatnenie alebo vytvorenie eh, takéto e-spoločnosti v Európe a verejná, verejná správa by mala povzbudzovať k využívaniu online postupov. Moje pozmeňovacie návrhy v IT vyzvihli to, že mm, ten princíp eh, len jednej registrácie digitálnych údajov to by mal byť kľúčový pilier implementácie programu a ešte tento princíp iba raz je veľmi relevantný pre občanov, keďže iba raz musia poskytnúť informácie verejnej správe a znižuje sa teda byrokratická záťaž aj na firmy. A myslím si tiež, že by sme mali posúdiť, či môže byť potrebné rozšíriť mandát agentúry EÚ pre veľké eh, IT systémy EULISA. EULISA sa využíva na šengenský informačný systém a možno by sa dala využiť aj na colný systém, ale aj iné prípady. V každom prípade ďakujem spravodajkyni za dobrú prácu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ešte niekto by ste sa chceli ujať slova, poslanci, poslankyne? Môžem odovzdať slovo komisii, ktorá sa chce ujasla Margarita Abekases z programu ISA. Thank you, Mrs. Sherman. Ďakujem. Vítam pripomienky poslanky a poslancov. Viackrát to tu zaznelo, že a my to podporujeme, že je potrebná komunikačná stratégia, šírenie povedomia. Samozrejme, program nemá rozpočet na nejaké veľké informačné kampanie zamerané na občanov a firmy. Napriek tomu predpokladáme rozvoj nástrojov, ktoré budú neskôr Ehm, môcť byť použité v verejnosť komunikácii s obcami a firmami. Tieto nástroje môžu byť generické, môžu byť zverejnené na spoločnej platforme, ale môžu byť aj špecifické, súvisiace so špecifickými aktivitami v špecifických oblastiach záujmu verejnej správy, ehm, verejnosti teda a malých a stredných podnikov. Okrem toho, Čo sa týka účasti malých a stredných podnikov, utýka sa ich to viacerými spôsobmi a mali by sa viac podielať na mm, vlastne rozvoj interoperability týchto riešení. E, program sa teda realizuje cez verejné obstarávanie, takže každý podnik si môže sa môže uchádzať o toto obstarávanie. Druhá vec je, že sú tu konkrétne oblasti rozvoja interoperability. Uviedla by som napríklad prácu na základných registroch, to je veľmi dôležité pre implementáciu toho princípu once only a digital by default. Toto sa tiež vypracová vlastne v súhľade s touto komunitou, a je to otvorené všetkým, táto platforma. Takže asi by sme sa mali viac zamerať na účasť v týchto praktických komunitách malých a stredných podnikov, okrem teda Akadémie verejnej správy a ďalších orgánov. Ďalší spôsob účasti malých a stredných podnikov, ktorý sa už realizuje v programe ISA, to sú verejné konzultácie. Čiže tak, ako to bolo v prípade e, Európskeho rámca interoperability, a pokiaľ tam išlo o špecifikácie mm, a kontrakty napríklad v oblasti semantiky. Toto sú veci, ktoré podliehajú verejným konzultáciám, čiže každý môže do toho dať nejaký vstup čo poslúži na zlepšenie špecifikácie rámcov. Ďalšia vec, ktorú by som chcela okomentovať, to sú tie budúcnosti odolné, odolné riešenia. Jedno z kritérií a podmienok na dosiahnutie práve takýchto riešení, e, to je zaručenie ich e, interoperability, pretože to potom umožňuje, aby sa aplikácie e, rozvíjali nezávisle a teda môžete potom zaruči- zaručiť, že všetky sa budú vedieť vyvíjať samostatne a nebudú nejak zabetonované v tradičných technológiách a nebudú sa e, môcť vyvíjať vzhľadom na vzájomné prepojenie s inými verejnými administratívami. Čiže to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležitý aspekt. Možno by sme to mali posilniť počas vykonávania programu, teda aby sme sa vyhli nejakému tomu zabetonovaniu. Čiže aby sme mali nejaké budúcnosti odolné riešenia. No a to je to všetko relevantné z našej strany. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Jakonsári, chcete sa ešte vyjadriť? Ďakujem pekne, áno, iba stručne. Najprv sa chcem poďakovať za pozitívne a konštruktívne návrhy. Pokiaľ ide o ten pozmeňujúci návrh 1, možno bolo nevyhnutné ho trošku objasniť lebo nie je tam už žiadnu požiadavku, aby sa vyvíjali štandardy. Tu ide o využitie možností, ak v budúcnosti to bude nevyhnutné, samozrejme možno sa tým zapodievať. Pokiaľ ide o tieto typy programov, musia byť maximálne flexibilné, lebo technológie v tejto oblasti sa rozvíjajú tak rýchlo, že táto flexibilita je zásadná, aby to bola tá orientácia do budúcnosti, aby to obstálo v budúcnosti, ako to bolo viacejkrát spomínané. V každom prípade ďakujem pekne komisii za dobrú spoluprácu, ďakujem pekne tieňovým spravodajcom. Pokiaľ ide o lehotu pre predloženie pozmeňujúcich návrhov, je 31 marca. To je bolo všetko. Ďakujem pekne. Máme ešte dostatok času na tie pozmeňujúce návrhy. So the deadline for amendments is... Ďakujem pekne. Takže áno, lehota pre pozmeňujúce návrhy 31. marca. Ďakujem pekne. A potom budeme samozrejme ešte posudzovať tieto pozmeňujúce návrhy. Bude to asi 7. mája. No, 7. mája budeme mať veľa práce. No, vy budete vtedy predsedať. Um, I think has also said that she... Myslím si, že aj pani Styler povedala, že má nejaké povinnosti vtedy. V každom prípade ďakujem pekne za spoluprácu. Final item on this morning's um, agenda. on the... Takže pokiaľ ide o program nášho dobnejšieho zasadnutia. Mňa teraz zaujíma, či tieňe vyspravujúca za SAD sa k nám môže pripojiť. Výborne. Ďakujem pekne všetkým, ktorí zaskočili za chýbajúcich. I understand we have a delegation of... Um... No, bol som informovaná, že máme tu návštevu rakúskych poslancov. Vítam vás. No, toto je trošku taký bizarný týždeň zasadnutie Európskeho parlamentu. Z normálneho, z normálnej okolnosti máme plný týždeň rokovaní výborov. Teraz je to kombinácia výborov a tzv. zeleného týždňa, kedy mnohí naši poslanci sú na delegáciách či už v Európe alebo inde. A preto vlastne mnohí poslanci sú zastupovaní inými kolegami. Takže vidíte, že tímová práca je to skutočne prezentovaná najvyššej úrovni. Vítam vás a toto som vám chcela vysvetliť. So the next, um, issue on the... No a ďalší bod nášho programu je stanovisko, ktoré sa týka vplyvu vývoja na európskych obranných trhoch na schopnosti oblasti bezpečnosti obrany v Európe. Spravodajkyňou je Ildiko Gál-Pelc, je to správa z vlastnej iniciatívy zo strany SEDE, čo je podvýbor v rámci AFETu a spravodajkyňou na AFETe Anna Gomez je tu pravidlo 54, ktoré platí v tejto súvislosti, by som chcela pripomenúť a sekretariat ma opraví, ak to poviem nesprávne. V minulosti výbor pre jednotný trh zohrával úlohu lídra, pokiaľ išlo o tematiku alebo smernice o verejnom obstarávaní v sektore obrany. A to sú veci, ktoré sa revidujú a budú revidovať v najbližších mesiacoch. Takže je veľmi dôležité, aby sme si pripomenuli, že toto spadá do našich právomocí, pokiaľ ide o tému verejného obstarávania v tejto oblasti a som veľmi rada, že môžeme spolupracovať s podvýborom SED, aby, aby vlastne sme boli zapojení do tejto práce v zmysle pravidla 54. Pevne verím, že budeme obhajovať naše, naše vlastné právomoci, pokiaľ ide tieto témy, ako aj legislatívnu prácu. A teraz dám slovo pani Ildiko Galpelc, poprosím ju o informácie o tej tému. Valóban Ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka. Áno, toto je skutočne veľmi dôležitá téma a je dôležité, aby sme otvorene diskutovali o technickom pozadí tohoto návrhu. Takže tu ide o postup zapojenie viacerých výborov do práce. Preto ja som viedla rokovania na tú tému s pani pánov Gomeš, pokiaľ ide o vyjasnenie právomoci jednotlivých výborov. Pokiaľ ide o náš výbor, ten má jasnú zodpovednosť, pokiaľ ide o otázky verejného obstarávania aj v oblasti obrany a pokiaľ ide o tému fragmentácií trhov. Takže, tak povediať, toto je to vymedzené územie, v ktorom sa pohybujeme v súvislosti s týmto návrhom. Takže, ako ste vraveli, je to správa z vlastnej iniciatívy, ktorá sa opiera o smernicu z roku 2009, ktorá bola plne transponovaná v členských štátoch. To znamená, že je tu regulatórny rámec, pokiaľ ide o obranné trhy EÚ a tu ide o to, že sa môžu uplatňovať v tomto sektore pravidla jednotného trhu v zmysle zachovania spravodlivej hospodárskej súťaže a zvýšiť práve túto spravodlivosť. Avšak musím ešte doplniť, že pokiaľ ide o sektor obrany, je to špecifický trh, špecifická oblasť, tak to bude aj naďalej. A preto je tu veľmi vysoká miera vnútroštátnej fragmentácie, pokiaľ ide o tento sektor. Komisia prišla s ustanoveniami, ktoré sa týkajú toho, ako vlastne zabezpečiť vykonávanie tej smernice a ako naplniť jej ciele je veľmi dôležité, že v čase rozpočtového krátenia je dôležité zabezpečiť, aby sa efektívnym spôsobom využívali zdroje. Napríklad ide tu o agregovanie mm, dopytu, ako som navrhla v rámci mojej správy. Toto je totižto veľmi účinná, efektívna metóda, ktorá môže zabezpečiť zlepšenie tejto oblasti. Smernica zároveň obsahuje špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú e, jednotlivých e, vnútroštátnych agentúr verejného obstarávania, ktorá umožní členským štátom, aby mohli zabezpečiť spoločné programy obstarávania. Chcela by som zdôrazniť, že členské štáty samozrejme musia vykonať všetko, čo je v ich, ús, v ich možnostiach, aby sa uplatňovala táto smernica, aby sa zabezpečili úspory z rozsahu v maximálnej miere, aby vlastne bolo možné pozitívnym spôsobom využiť takúto spoluprácu a to sa musí týkať všetkých oblastí EÚ. Zároveň je dôležité poznamenať, že pokiaľ ide o špecifické zmluvy, tie nespadajú pod rozsah pôsobnosti smernice, tá by sa nemala uplatniť vo vzťahu k samotným ustanoveniam zmluvy. Tu ide skôr potom o programy spolupráce a o to, akým spôsobom podporiť účinnosť a efektívnosť. Pokiaľ ide napríklad o niektoré výnimky, bilaterálne obstarávanie alebo nejaké obstarávanie vyplývajúce z medzinárodných záväzkov, to sú určité legitímne výnimky. Dôležité je to ale zosúľadiť vlastne s uplatňovaním smernice a riešiť to tak, aby sa neohrozila rovno šanci na jednotnom trhu. Preto musíme zabezpečiť, aby tieto výnimky sa uplatňovali skutočne veľmi prísne, aby tam bol veľmi prísny výklad, aby nebola možná ich zneužívať a obchádzať jednotlivé ustanovenia smernice. No a aby sme teda ďalej rozvíjali jednotný trh s takýmito obrannými produktami a zabezpečili rovno šanci pre všetkých aktérov, musíme sa iste zapodievať diskriminatívnym postupmi a metódami, musíme riešiť otázky narušenia trhov, potom ide o požiadavky na vyváženie offset požiadavky a to ide v e, protiklade so smernicou, takže musíme zabezpečiť prospech pre jednotný trh. Ďalej je dôležité aj to, že rada to má vlastne na programe, na programe summitu, čo vytvára veľmi dobrú príležitosť, aby bolo možné zabezpečiť určité inovácie, zlepšenia v tejto oblasti, aby inovatívne opatrenia sa mohli uplatňovať vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. Samozrejme ide tu o aj určitý postup primeranosti a obozretnosti. Zároveň by som v tejto súvislosti chcela zdôrazniť, že pokiaľ ide o jednotlivé pravidla týkajúce sa boja proti netransparentnému postupu, myslím si, že to je skutočne zásadná téma a potom sú tu ešte aj kontrolné opatrenia týkajúce sa štátnej pomoci. Samozrejme, tu je dôležité vykonávať dohľad a kontrolu. A to preto, aby sme zabezpečili spravodlivosť. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, verejné výdavky, dôležité je, aby prostredníctvom týchto opatrení sa zvýšila ich efektivita. Vo všeobecnosti, pokiaľ je ten primárny cieľ, týka sa toho, ako vytvoriť spolahlivý právny rámec pre celý sektor a toto by sa malo uplatňovať na úrovni členských štátov a samozrejme musíme tu mať e, v dispozícii priemyselné politiky EÚ a toto je vlastne e, zásadnou súčasťou tohoto úsilia. To som sa snažil zohľadniť v rámci môjho návrhu správy, pevne verím, že to vyjadril dostatočne jasne a som teraz vedáva na to, čo povedia tieňoví spravodajcovia, aké je ich stanovisko, aké sú názory ostatných kolegyň, kolegov a som pripravený zodpovedať otázky. Ďakujem. Um, so, Olga Ďakujem pekne. Olga Sehnalová a potom Sarčo Gutierrez. Thank you very... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vlastne chcem ospravedniť nášho e, tieňového spravodajca Sergia Gutierreza, ktorého zastupujem, žiaľ nemohol sa zúčastniť. Zasadnite prečítam, čo vám pripravil čase hospodárskej krízy sa krátia výrazným spôsobom obranné rozpočty a preto nebolo možné, aby ten balíček obrany zabezpečil požadovaný efekt. Preto je nevyhnutné zabezpečiť koordináciu, pokiaľ ide o riešenie tejto zložitej situácie z hľadiska krátenia rozpočtov na obranu, musíme brániť narušeniu trhov, zabezpečiť konkurenceschopnosť. Určite apelovať na členské štáty využívali nástroje vyplývajúceho smernice z roku 2009-89, pokiaľ je o takéto spoločné obstarávanie, musí sa zabezpečiť, zabezpečiť dobré uplatňovanie smernice z roku 2009-81, ako aj z 2009 zlomeno 43 vo vzťahu malým a stredným podnikom. Pokiaľ dodávateľský reťazec musíme zabezpečiť, aby malé a stredné podniky boli lepšie informované o tom, ako funguje dodávateľský reťazec, aby mali prístup k takýmto kontraktom o obstarávaní obraných produktov. No, pokiaľ ide o certifikáciu, tu ide o to, ako zabezpečiť, aby iba malý počet e, podnikov mal prístup týmto informáciám, aj pokiaľ ide o certifikáciu, takže pokiaľ ten trh s obranými produktami, e, tu je veľmi dôležité podporiť európsky priemyselný no, základňu pre tieto obrané produkty, musíme zabezpečiť schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre spoločné obstarávanie v tejto oblasti. No a ako dôsledku krátenia obranných rozpočtov, obranný priemysel v Európe má veľmi málo nových zákazok z Európy. No a napokon dôležité sú investície do rozvoja a vývoja, to musí byť našou prioritou. Ďakujem pekne. Dan, you standing in for David. Thank you, Dan Dalton. Ďakujem. Pán Dalton, ďakujem. Hlavný problém je, že členské štáty nevenujú dostatok prostriedkov na obranu, čo nie je dobre pre našu bezpečnosť ani pre obranný priemysel. K tomuto stanovisku je potrebné povedať, že Musí sa dobre realizovať právny rámec na realizáciu verejného obstarávania a zákazok v tomto sektore. A to autorka spomína niekoľko konkrétnych a niekoľko všeobecných pripomienok. Odsek 5. Nepodporíme plný phase-out offsetu, Viem, že niektoré členské štáty sú na to veľmi citlivé. Ocek 8 tak vítam, tam sa víta cestovná mapa komisie z roku 2014 a žiada sa od komisie, aby prijala, ak bude potrebné, ďalšie opatrenia. Ale tu si kladieme určité otázky. Poprvé, čo to znamená ďalšie opatrenia? A po druhé, predsa je to národná kompetencia. Dostávam sa k ďalšej pripomienke a to je v odseku 10 kde sa žiada, aby komisia vydala zelenú knihu ku kontrole aktív nepodporujeme to. Obávame sa, že Európska komisia by sa snažila získať väčšiu kontrolu nad vojenskými prostriedkami členských štátov. V cestovnej mape komisie sa hovorí, že kritizujú čisto národný prístup a že bude potrebný prístup európsky, ak máme zabezpečiť dostatočnú autonómnosť Európy v oblasti obranného priemyslu. Pán predseda Juncker hovoril o Európskej armáde tento týždeň. No viete si predstaviť, že sa nám to veľmi nepáči, pretože sme úplne proti Európskej armáde. Obrana je záležitosť národná a budeme proti tomu bojovať. Akákoľvek snaha priniesť to do hry vonkajšími vrátkami a snažiť sa nejakým spôsobom obmedziť autonómnosť členských štátov. To je e, niečo, proti čomu sme zásadne ale mm, sme proti, ale teda náš spravodajca je samozrejme ochotný s vami spolupracovať. Ďakujem, Dita. Odpovedá pán, hovorí pani Charanzová. Ďakujem autorke za stanovisko. Všeobecný tón je dobrý, ale myslím si, že je potrebné opatrnejšie pristupovať k tejto otázke. Všeobecne s návrhovateľkou súhlasím. Mali by sme sa zamyslieť nad vytváraním vnútorného trhu v obrane, aby sme vytvorili, vytvorili konkurencieschopný, životaschopný uh, uh, priemysel, ale nesmieme zabúdať, že verejné obstarávanie v obrane má špecifika, ktoré súvisia s obranou, ktoré sú naviazané na obranu jednotlivých členských štátov. Cestovná mapa komisie z roku 2014 hovorí a opakuje všetky pripomienky k obrannej politike a hovorí, že je potrebné, aby sme mali zjednotený trh v obrane, pretože to má prínosy voľného trhu a šetrí to finančné prostriedky. Ja si myslím, že väčšina poslancov za takýto trh je, ale na druhej strane treba rešpektovať zvrchovanosť členských štátov a schopnosť vytvárať vlastnú obrannú politiku a nezávislú armádu. odstavec 11, e, tam budeme potre- bude potrebné sa ešte nad ním zamyslieť, pretože Realizovať existujúci právny rámec je dôležitejšie, než vytvárať nové predpisy, ale viem si predstaviť niekoľko návrhov na presun súčasného rámca, aby sme lepšie vzali do úvahy špecifika a citlivosť obrany na jednej strane a na druhej strane, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých. Bolo by lepšie, keby som najprv videla eh, realizačnú správu, skôr než budem žiadať o novom právnom texte na EU úrovni, aby som videla, že sa naozaj vyriešili predchádzajúce problémy a ten offset, ja som proti e, navrhovateľke, pretože aj české príklady a nielen odtiaľ ukazujú, že offset Offsety zásadne pomohli obrannému priemyslu sa rozvíjať v členských štátoch a pomohlo to posilniť ekonomiku regiónov, ktoré na tom neboli dobre, takže keby sa to odstránilo, tak by to malo negatívny dopad na priemyselnú kapacitu mnohých členských štátov, pretože nie je možné toto niečím nahradiť. A na touto otázkou by sme sa mali zamyslieť a mali by sme o nej diskutovať. A tiež vítam návrh autorky, pokiaľ ide o podporu subdovateľských vzťahov z MSP, a zalepšenie lepšieho prístupu MSP na obranný trh. Ďakujem za jej stanovisko. Dobre, máme tu ešte Igo Šoltesa, ten je tieňový za zelených. Nech sa páči. No, dobre, ešte ja by som niečo dodala. Ďakujem za upozornenie, ďalší priestor na upozornenie vnútorného trhu a zvýšenie konkurencie schopnosti vojenského priemyslu a zadávanie e, verejných zákazok. To je dobré aj pre armádu, aj pre rozpočet, pre vývoz, pre všetkých. Len by som rada zvoraznila to, čo už povedali aj ostatní kolegovia, a síce o tej citlivosti obraného priemyslu. Ide o otázku národnej bezpečnosti a obrany a na kompetencie členských štátov. Tá váš argument v tom bode 4. Treba si dať pozor na to, aby sme nevytvárali nejaké umelé obmedzenia v takýchto výnimkách, pretože tie výnimky sú tam naozaj z dobrých dôvodov. Musia byť ospravedlnené, ale bála by som sa navrhovať nejaký strop. Úplne súhlasím s tým, čo hovorila pani poslankyňa v tom zmysle, že tie legislatívne návrhy by sa mali navrhovať aj zo správovou o implementácii, keď je potrebné, tak treba prísť s legislatívnym návrhom. Mali sme napríklad návrhy pre odstraňovanie administratívnej záťaže a byrokracie. A pochopiteľne aj v prípade takýchto legislatívnych návrhov by bolo možné odstrániť ďalej byrokraciu. Ale súhlasím s tým, čo povedali liberáli, mali by sme sa najprv pozrieť na správu na, o implementácii a zamyslieť sa nad ňou. skôr než predložíme návrhy o tom, akým smerom by sa mali aplikovať nové legislatívne návrhy. Chcela by sa vyjadriť Európska komisia, ale nevidím žiadneho zástupcu. Len zopakujem to, čo som povedala na úvod. Ak si máme uchovať naše kompetencie, tak musíme uznať citlivosť oblasť obrannej politiky a tiež uznať to, že otázka verejného obstarávania vo vojenskom priemysle je naozaj veľmi citlivá a preto je tu aj priestor na určité výnimky, ktoré berú do úvahy národné špecifika. Ako, jo. Ďakujem, pani predsednička. Promede chcem všetkým poďakovať za pripomienky a návrhy ako som už povedala na začiatku, naše právomoci sú veľmi obmedzené, toto je veľmi obmedzený priestor, v ktorom sa pohybujeme, ale je dôležité vyzvihnúť, že by sme mali využiť príležitosti, ktoré sa tu načetajú, pokiaľ ide o jednotný trh. A plne súhlasím s tieňovými spravodajcami, že toto je veľmi špecifický a veľmi citlivý sektor. A nemyslím si, že e, treba len obmedzovať národné pravomoci a plne súhlasím s týmito myšlienkami a nechcem nič prekračovať nič z týchto obmedzení. Súhlasím s myšlienkou tieňovej knihy za SAD. Priority by mali byť vo výskume a v malých a stredných podnikoch. To je zapracované v mojom eh, stanovisku. Čo sa týka úplného odburávania výnimiek, môžem akceptovať, že táto konkrétna formulácia by sa revidovala v bode 8. Čiže tá dôležitá vec je v prvej časti vety. Máme tu zelenú knihu. V bode 10 som povedala, že situácia môže byť zrelá na vydanie zelenej knihy. Myslím, že je to správne, keď súhlasím s dodržaním samozrejme zachovanosti. Ale mali by sme využiť príležitosť. Čo sa týka správy o implementácii a súvisiacich legislatívnych návrhoch, je to len akási indikácia do budúcnosti Takže mm, treba si uvedomovať ďalší potenciálny krok. To som chcela vyzvihnúť. Ďakujem vám ešte raz za návrhy. Zajtra bude zasadnutie tieňových spravodajcov a budeme mať čas eh, a dosť príležitosti na výmenu názorov, aby sme sa posunuli ku kompromisom. Ďakujem. Ďakujem. Deadline na pozmeňovacie návrhy 21. marca s tým, že potom 20. apríla sa to bude prerokovávať, skôr než sa to príjme vo výbore 23. apríla. Ešte raz ďakujem a tým sa vlastne dostávame nakoniec do poludnejšieho zasadnutia a uvidíme sa znovu o 15. kedy máme aj stretnutie s pani komisárkou Jourovou, ktorá má okrem iného v gestii spotrebiteľov.